A tí ostatní kolegovia, ktorí sa zúčastňujú zasadnutí skupiny, ktorá uvažuje o vlastných zdrojoch, pán Lamasur, pani, pán Verhofstadt, pán Kalcin, budú predvolaní pred náš výbor, aby pohovorili o stave ich prác k vlastným zdrojom. Veľmi E, intenzívne sme zažívali, e, ako je nepríjemné pre parlament, keď nemá e, výhradné právo hlasovať o vlastných zdrojoch. Taký parlament sa cíti tak trochu handi- handicapovaný. Tieto zdroje predsa prichádzajú z dobrej vôle členských krajín. A ak je tu na konsenzu k záväzkom, keď sa prejde k peniazom, hneď sú tu váhania, keď sa prejde k plateniu. Pán Monty by e, mohol pre, predstúpiť buď 19. januára alebo 5. februára. Teraz by som rád, keďže viete, že trialóg sa uzavrel dohodou trialog e, o právnemu rozpočtu 2014 a k návrhu rozpočtu 2015. Chcel by som vám upresniť, že e, lehota pozmeňujúcich návrhov pre e, rozpočet 2015 a opravné rozpočty 14 sú zajtra, je zajtra 12 hodín k správe. A pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky a rozpočtový poriadok, sumy záväzkov a platieb. Lehota predkladania pozmeňujúcich návrhov je 18. hodina zajtra. Ešte sa to potvrdí, ale príslušnými e, inštanciami, pokiaľ ide o plénum. Ak nemáte k tomu pozmenenia, e, bolo by to nepríjemné, ak nebudeme zahrnutí, zasypaní pozmeňujúcimi návrhmi, tak bolo by veľmi e, e, v opačnom prípade by bolo veľmi ťažké zvládať e, hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch. Chcel by som vám povedať, že dnes ráno sme dezignovali a, a spravodajcu pre európsky semester Keďže nebol záujem, bude to váš predseda, predseda vášho výboru, ktorý sa toho, toho obrovského privilegia zhostí. Ďakujem vám, že ste nepredložili kandidáta, ale nečakali sme to mimochodom. Pokiaľ ide o rozpočtový postup na rok 2016, e, vymenovali sme ako spravodajcu pre ďalšie oddiely pána Gerarda Depre. Výbor pre rozpočet e, pripraví stanovisko e, k téme e, možnosti zeleného rastu pre SMS. Poznáte potenciál, ktorý tu je v oblasti energetickej tranzície smerom k zelenej ekonomike. Spravodajcom spravodajca bude e, v najbližšej dobe alebo na budúce stanovený. Takže podajte kandidatúry, ak máte záujem. Európsky parlament sa zúčastní na Európskom parlamentnom týždni podľa článku 13 dohody o, o fiskálnom kompakte. Mali by sme vyjadriť naše želania, e, pokiaľ ide o témy, ktoré by sa pri tejto príležitosti dali e, riešiť. Dnes sme sa ráno stretli, pretože tu budú zástupcovia národných parlamentov, euro, eurozóny. A to by bola teda príležitosť e, pertraktovať dôležité posolstva E, s cieľom e, národné parlamenty senzibilizovať e, v tejto veci, pretože dlhy Európskej únie sú dlhmi členských krajín. Pokiaľ ide o štúdie, tak sme ratifikovali návrh kolegov z výboru pre kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o ochranu vlastných zdrojov a ďalej pokiaľ ide o zloženie e, skupín expertov. Toto sme si spoločne želali s kolegami e, z výboru pre kontrolu rozpočtu. A potom, pokiaľ ide o verejné vypočutia, vypočutia e, odborníkov spoločne s výborom, ktorý sa stará o obranu a bezpečnosť, zažiadali sme o autorizáciu zaoberať sa E, zaoberať sa vonkajšími službami a ich, e, a ich spoločným, e, spoločným spravovaním, napríklad spoločnými veľvyslanectvami. Nie vždy je potrebné mať 28 ambasád a ešte zastúpenie komisie. Takže by sme si mali popremýšľať o úsporách, ktoré by sa dali dosiahnuť v rozpočtoch členských krajín, že by sa spojili prostriedky Európskej únie. Takže ak viete k tejto téme odporúčiť odborníkov, tak budem vám vďačný za posunutie vašich návrhov. Toliko e, k mojim oznámeniam, ktoré som vám chcel e, na začiatku stretnutia e, komunikovať. A prejdeme teraz k našim, e, k našim e, diskusiám, neúspech e, zmierovania a dohoda v trialógu, ktorá sa v pondelok večer skonkretizovala. Všetkým tým, ktorí sa boli zúčastnili, všetkým členom komisie by som chcel poďakovať. Mohli sme, podarilo sa nám E, dosiahnuť také úspechy, aké sme dosiahli, len vďaka tomu, že tu bola v našom výbore jednota, za čo vám ďakujem. Tiež našim spravodajcom ďakujem, ktorí, ktorí neustále boli prítomní, zúčastňovali sa e, úpravy e, spoločných stanovísk a dali, vydali zo seba maximum a ktorí museli prejsť všetkými tými frustráciami. Pozerám sa na našich spravodajcov najmä. Keď ste si, kolegovia, eh, vybrali túto možnosť zasadať v tomto výbore pre rozpočet, eh, rozhodli ste sa pre veľmi dôležitú vec a eh, zaviazali ste sa ísť cestou, ktorá je plná frustrácií, rezignácie, Eh, a náhlych eh, odmietnutí a zvratov. Politici, ktorí eh, tu vystúpili so svojimi prejavmi a požadovali pravdu v boji s realitou. Takže na vás, vám všetkým smeruje tento oslavný prejav. Podarilo sa nám zlepšiť v každom prípade úroveň platieb. do výšky a 4 miliardy 800 miliónov, tam, kde sme očakávali 7 miliard na roky 2014 a 15. Sme už na, na konci roku 14. Čo sa nezaplatí v 2014, prejde do 2015. Takže tam, kde sme očakávali 7 miliard, sme dostali 4 miliardy 800 tisíc. Pokiaľ je o záväzky, podarilo sa nám preukázať e, veľkú vytrvalosť. Obraciam sa na e, e, nášho spravodajcu, ktorý odviedol vynikajúcu prácu. A takisto musí byť veľmi sklamaný, ako aj my sklamaní sme a uvidíme, ako prinesie naša práca plody v rokoch, ktoré budú nasledovať. Nad rámec tohoto všetkého, keďže vieme, že, že so 4 miliardami a 800 tisíc ani len nezastabilizujeme e, sumu e, nezaplatených faktúr budú narastať, musíme teda e, spustiť proces očistenia alebo zníženia toho, toho, tej nadmiery dlhov to by mohol byť, to by mohlo byť e, to, čo by mohlo vyzerať ako únosná, únosná čiastka nezaplatených faktúr, už tak komisia nám musí čo najskôr povedať do 31. decembra 2014, koľko je teda presne suma nezaplatených faktúr a tá, ten rozdiel medzi skutočnou e, čiastkou nezaplatených a tým cieľom, to by malo byť cieľom tohoto plánu očisty Musíme v každom prípade byť veľmi tvrdí v tlaku a o nastojení v následovných mesiacoch, aby sme toto s komisiou riešili. Dnes som sa súčasnil zasadnutia a, s predstaviteľmi národných a, e, rozpočtov. Zistili sme, za, že za rok 2014 to bolo ťa, naozaj ťažké a, e, vôbec Eh, napríklad poskytnúť niečo slúbne Ukrajine, ale keď nemáme, nemáme prostriedky, príslušný veľvyslanec nám hovorí, že pokiaľ ide o záväzky, nie sú problémy, ale keď sa prejde k plateniu, tak problém tu je. Predstaviteľ komisie nám vysvetlil, že asi 30 miliónov eh, faktúr malo byť zaplatené v tomto roku, ale prejdú do roku 2015. A to je pre zahraničné otázky a v iných oblastiach to takisto platí. Takže v tejto téme e, s vami rátam, že nepopustíme e, rade. A ak by sme mohli prejsť do národných parlamentov vašich krajín e, s posolstvom a vysvetliť kolegom poslancom, senátorom v národných parlamentoch, aby pochopili, že je to naozaj skutočná téma, téma nezaplatených čiastok. A práve tu navrhujeme, to je nápad pána Fernandeza, aby pri príležitosti medziparlamentného týždňa sme toto využili, budú prítomní totiž kolegovia z národných parlamentov, aby sme tento bod e, naozaj pertraktovali. Pokiaľ ide o e, národné špeciálne nástroje, e, je tu spoločné stanovisko. Parlament má svoju verziu a rady, ktorú má, ktorý, ktorá má svoju verziu, e, oddelené e, spoločné stanovisko všetky, tu je ten, tá, tá, tá, ten rozdiel medzi nami. A teraz dám e, slovo našej spravodajkyni. Nech sa páči, pani Sabal. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Takže už tu boli diskusie na tomto výbore a Hovorili sme aj o tom, ako vlastne prebiehajú, či teda postupujú alebo nepostupujú, nepostupujú tie rokovania. Takže ja si myslím, že ten koniec, záver celého tohto procesu, eh, celý ten proces sme si my na úrovni parlamentu, tak povediať, odtrpeli, ale môžem hovoriť v mene všetkých inštitúcií. Ja si myslím, že každá inštitúcia pristupovala k tomuto problému vzhľadom na svoju vlastnú zodpovednosť, ale ten proces bol skutočne veľmi tvrdý, náročný a bolo to náročné pre všetky tri inštitúcie, teda pre všetkých predstaviteľov, ktorí sa stretli pri tom vyjednávacom stole. A výsledok? No tak ten výsledok závisí, poznáte to s tým pohárom, z polovice plný alebo prázdny, ako to vnímate. My sme mali veľké očakávania na začiatku a Vlastne to už vyplývalo od samého začiatku, ešte z minulého obdobia chceli sme vyriešiť problém nedoplatkov. A pravdepodobne v roku 2015 budeme už vedieť, alebo aspoň vidieť, či toto prehlásenie, ktoré sme podpísali v mene všetkých troch inštitúcií, či to skutočne bude realizované a či to prispeje k dosiahnutiu tých cieľov, ktoré sme si stanovili. A pokiaľ ide o čísla, tieto čísla môžeme interpretovať rôznym spôsobom. Je to ako pri voľbách. Všetci vyhrali a nikto neprehral. Takže ak chceme byť pozitívni, tak musíme povedať pravdepodobne to isté. Ale vzhľadom na ten odpor rady, vzhľadom na ten odpor rady, kde nechcela dať ani jedno euro navyše, a tá skutočnosť, že sa nám podarilo na rok 2014 a na 2015 získať tých 4,8 miliardy navyše, tak to je podľa môjho názoru veľký úspech, pretože vlastne podarilo sa nám z nich vydobiť, vytlcť postupne takýmto spôsobom euro po eure, dostať až takúto veľkú sumu, teda 4,8 miliardy. Ale bohužiaľ, nebola tu príležitosť hovoriť o záväzkoch, ale takisto treba povedať, že rada vlastne už v prvom čítaní robila určité škrty v viacerých kategóriách, v tých kategóriách, ktoré boli pre nás zásadné. A nakoniec sa nám podarilo týmto škrtom zabrániť. Dokonca sme dosiahli aj také symbolické navýšenie Avšak toto navýšenie je pre niektoré položky veľmi dôležité, pretože napríklad 12 miliónov eur z tých celkovej sumy z tých miliárd to síce nie je veľa, ale keď vidíme, že týchto 12 miliónov bude určených napríklad na štipendia Erasmu, tak si myslím, že študenti Erasmu budú radi, že budú mať viac peňazí k dispozícii, alebo keď si uvedomíte, že máme o 10 miliónov eur viac na humanitárnu pomoc, alebo dokonca o 22 miliónov eur eur. Navyše, pokiaľ ide o pomoc palestinským utečencom. To je veľmi dôležité, hoci to teda nie je v tých absolútnych číslach ehm, nejaké vysoké, ale má to takú symbolickú hodnotu. My sme ako parlament očakávali od začiatku viac, ale vlastne už v pondelok, kedy sa to dohoda bola prijatá, sme si uvedomili, že radu nedotlačíme k ničomu ďalšiemu a že by to potom mohlo viesť k prerušeniu rokovaní a to by bol zlý záver. Takže nesmieme tlačiť e, viac, e, viac by sa nám už nebolo podarilo získať. Takže dostali sme sa až k takému bodu, kde by rada bola ochotná ustúpiť zo svojej pozície. Dostali sme sa teda až tak ďaleko, aby sa nám podarilo uzavrieť nejakú dohodu. Pravdepodobne nevieme, či by bolo bývalo lepšie prerušiť tie rokovania alebo nie. Máme tu Junckerov plán, ten čaká, kedy sa schváli rozpočet, aby sa, mohol začať, aby sa mohli začať práce ohľadne tohto plánu. Takže ako vždy, aj tu pri týchto rokovaniach ehm, môžeme vnímať tú situáciu aj tak, aj tak. Sú tu veci, ktoré sa podarili, ktoré sa nepodarili až tak dobre. A v roku 2015 tu bude príležitosť vyhodnotiť kľudnejšie tieto rokovania a dúfam, že v spolupráci s ďalšími predsedníckými krajinami, pretože talianské predsedníctvo už od 1. januára končí, budeme teda môcť pracovať na tomto pláne, to je ten plán pre platby, držali sme sa veľmi a komisia sa zaviazala, že predloží návrhy a tie ďalšie dve predsedníctva sa takisto e, zaviazali, že budú na tom pracovať, takže uvidíme, či sa nám tá situácia podarí konečne doriešiť. Tá situácia je v súčasnosti znepokojujúca. Avšak chcem sa poďakovať vám, pán predseda, za to, že ste viedli ten vyjednávací tým, ale chcem sa poďakovať aj sekretariátu za neuveriteľnú prácu, pokiaľ ide o všetky pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o prípravu papierov, dokumentov, hodnocenie, hodnotenie návrhov rady. Takže pracovali ste, e, riešili sa tu situá- riešila sa tu situácia, nedošlo k chybám, pretože človek, keď veľa pracuje, tak sa chýbi v ľudia. Takže ďakujem sekretariátu, ďakujem za vašu prácu a podporu. Madame Holmeyer. Pani Holmeyer. Vážený pán predseda, kolegovia, kolegyne, pokiaľ ide o iné inštitúcie, tak tam to bolo jednoduchšie ako to vlastne Ajda v prípade komisie popísala, kde sme sa snažili spoločne dosiahnuť maximum. Pokiaľ ide o iné inštitúcie, tak tam to bolo dobré do takej miery, že vlastne rada uznala, že pokiaľ ide Európsky súdny dvor, tak tam potrebujeme vyvodiť dôsledky a mm, súhlasila teda s našimi finančnými požiadavkami, aj pokiaľ ide o znenie textu a pokiaľ ide o SVČ, kde sme sa snažili dosiahnuť určitú očistu tých správnych nákladov, aby SVČ vlastne mohlo fungovať efektívnejšie a konzekventnejšie, pokiaľ ide o projekty, aby to mohli robiť samozodpovedne, aby ich aby sa nemuseli zodpovedať až piatim generálnym riaditeľstvom, alebo aby tu mali 15 rozpočtových e, oddielok, pokiaľ ide o jeden projekt, aby to nebolo teda také komplikované, pretože to vždy len preťahovalo. Takže to je takisto pozitívny krok. A po tretie, podarilo sa nám dosiahnuť, že pokiaľ ide o spoluprácu, my parlament a výbor regionov, ale aj pokiaľ ide o ECOSOC, tak tu sa nám podarilo urobiť prvý krok v smere kooperácií v tom zmysle, že pokiaľ ide o oblasť týchto dvoch výborov, niektoré veci sa prepoja, aby sme mali spoločný vedecký, spoločnú vedeckú spoločnosť, vytvárame takýmto spôsobom synergie. Rada to na začiatku celkom nechápala, my sme to potom vysvetlili, takže nevadí, ale bohužiaľ musím v tomto prípade povedať, že na začiatku tu takisto bolo nedorozumenie z našej strany a to potom nastále ďalšie diskusie, pokiaľ ide o tú redukciu 5%, čo do personálu, pretože týchto 5%, táto redukcia vlastne vzýšla nejak zo, zlej, zo zlých tabuliek e, alebo zo zlej interpretácie tabuliek zo strany rady pretože sa tu robili zmeny, internalizácia, externalizácia. U nás to nebolo zapracované, rada to už zapracovala, takže to potom vyzeralo, ako keby sme my sa nedržali toho, čo sa držia všetci ostatní. Takže my sme túto tabulku odmietli, my sme sa dohodli s komisiou nakoniec a celý ten paragraf nakoniec odtiaľ vypadol, pretože pre nás by to bolo bývalo znamenalo, že vlastne vo všeobecnosti uznávame pri agentúrach to, že si tam neželáme dodatočný personál, a to sme my nechceli, takže nakoniec celý tento paragraf vypadol, chvála Bohu, odtiaľ tento odsek, takže sa to stalo menej komplikovaným a my sme mohli postupovať v rokovaniach. A pokiaľ ide o všeobecný rozpočet, tak tam poviem dve, tri vety. Myslím, že je veľmi dôležité, respektíve bolo eh, rokovať ďalej a napriek tomu, pokiaľ, a trvať na tom, že faktúry treba zaplatiť. A to je bod, kde my aj z verejného hľadiska, pokiaľ ide o rokovania s radou, sme si vydobili určitý rešpekt, pretože tu ne, neišlo o diskusie také, že kto si čo želá, ale išlo tu o to, že treba sa držať dohôd a zmluv. A keď máme zmluvy, tak sa ich treba držať jednoducho. A nie je možné, že tu budú nové programy dôležité, ktoré e, sa nezačnú, tak to, takto nejde. Takže takáto konsekventná pozícia je z našej strany dôležitá. A pokiaľ ide o platobný plán, normálne to je rada, ktorá hovorí, že musíme byť konzekventní, musíme byť transparentní a tak ďalej a tak ďalej, ale zrazu pokiaľ sme tu mali konzekventný text zo strany rady, pokiaľ ide o platby, tak zrazu ostali obozretní a zrazu sa vlastne sami zlakli, že by museli niečo napísať na papier čierne na bielom Takže ja obdivujem odvahu Žerára, aj našho predsedu, aj ostatných spravodajcov, že sme jednoducho trvali na tom, aby sme sa dopracovali jednoducho k tomu, o čo nám išlo. Takže ja si myslím, že je dôležité v tejto ceste pokračovať aj ďalej. Musíme aj radu príjmať k tomu, aby, ale aj komisiu jednoducho musíme vyzvať k tomu, aby, pokiaľ ide o transparentnosť platieb starých faktúr a to, čo budeme robiť v rámci nových programov, aby to jednoducho bolo s nami prerokované. A nemôžeme sa pohybovať v nejakej šedej zóne, kde my sami vlastne nebudeme vedieť, že čo sa deje, ak teda mám byť úprimná. A z tohto dôvodu si myslím, že to je teda dobre, ako sme postupovali a v ďalších mesiacoch sa toho budeme musieť držať aj ďalej. Takže to je vlastne ten samotný úspech. Musíme to vehementne takto presadzovať aj ďalej. Ďakujem pekne, pán Dupre. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Na úvod tiež chcem poďakovať našemu výboru, všetkým členom výboru, pretože ak sa nám vôbec podarilo vyjednávať, tak to bolo preto, že sme mali veľký konsenzus v našom výbore a vtedy sa oveľa lepšie e, negociuje, keď máme e, jednotný hlas, ako keď by sme boli v rozkole. V rýchlosti chcem poďakovať pánu predsedovi. Vy ste udržali našu líniu a ukázali ste rozhodnosť, ktorá e, všetkých naozaj v určitej chvíli tešila. Chcem poďakovať sekretariátu, našim kolegom a tiež chcem poďakovať osobitne Ajder, našej spravodajkyni, pretože od chvíli, kedy sme už boli eh, vlastne solidárni v rámci výboru, pokiaľ ide o platby za rok 2014, vytvorila sa manevrovacia marža eh, pre 2015 a verejne chcem povedať, že osobitne som si cenil túto solidaritu pri všetkých týchto krokoch. Pán predseda, chcem povedať, že e, Teraz poviem tak trošku vtip. Dobre, že sme sa e, zastavili v chvíli, keď sme sa zastavili, pretože vždy, keď treba prísť novým návrhom a e, keď sa navrhne kompromisný návrh, tak e, kromisie vždy cúla v porovnaní s tým minulým návrhom. Je to tak trochu vtip, ako hovorím. Je dobre toto môcť povedať, hovorí pán predseda, pretože sme sa vlastne inak boli inak by sme sa boli vrátili naozaj porazení, ale bolo to naozaj, bol by to mohol byť e, veľmi nepríjemný zážitok. Myslím si, že e, sklamanie nie je, <clears throat> nie je súčasťou politiky. My sme sklamaní, bojovali sme, ale musíme vidieť i pozitívne stránky toho, čo sme získali. Trošku som e, počítal, napríklad za rok 2014. Žiadali sme celkovo 4 miliardy. E, 620 tisíc eh, miliónov čerstvých peňazí, ale teraz máme čerstvých peňazí 3 miliardy 520 eh, miliónov. Takže sme 68% z toho, čo sme žiadali. Na začiatku rada nám dala nulu. Eh, získali sme 68% toho, čo sme žiadali. A keď k tomu pridáme osobitné operácie, tak vlastne máme 4 miliardy s prenesením určitých iniciatív. Máme 4 e, e, e, e, miliardy pre rok 2015, kde treba, ktoré možno presunúť vlastne e, na, e, tam, na tie miesta, kde je to najsúrnejšie. Samozrejme, že sme sklamaní, že nemáme celkovú sumu, čo sme žiadali, ale celkovo nemôžem povedať, že v správe E, v súboji dvoch rovnocených partnerov, e, e, že by sme my boli tí, ktorí prehrali. Nie, nie, objektívne my sme tí, ktorí vyhrali. Principálna diskusia, ktorá vychádza z toho, na základe toho, čo sme vyjednali s radou, ten operatívny plán očistenia dlhov, Text, ktorý sme e, e, vnútili rade, a kde sa my musíme na ňom dohodnúť, rada nechcela, nechceli takú formulku, že e, sme sa dohodli. Nie, že pokúsime sa do, dohodnúť. Máme teraz momentálne text a myslím si, že budúci rok, ak budeme mať rovnakú rozhodnosť, máme dobré príležitosti e, uskutočniť naozaj implementovať tento plán očistenia dlhov. To je rozhodujúce, ak naša rozhodnosť bude rovnaká e, ako tá, ktorú sme ukázali teraz, e, tak e, máme dobre, do, dobrú možnosť uspieť. Ďakujeme pánu Depre, pretože ak by sme boli bývali, neúspeli totálne, 5 miliard zdrojov z roku 2014, teda v výsledky tých napomenutí a pokut a tých 5 miliard by bolo vlastne prekročením e, roku 2014 a toto by boli, e, dostali vlastne členské krajiny. Takže tento argument, ktorý uviedol pán Depre počas rokovaní, je silný argument napriek všetkému. A je ale jasné, že v budúcnosti by sme chceli, aby boli tie e, návrhy stabilizované. Teraz má slovo pán Fernández. Ďakujem pekne. Ja sa takisto chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sa na tom zúčastnili. Myslím tým skutočne všetkých. Pán predseda výboru, ďakujem mu pekne za spôsob jeho práce. Myslím tu aj spravodajcov, zamestnancov politických skupín. Ich práca je niekedy neviditeľná, ale veľmi dôležitá a ja vôbec nie som sklamaný, pretože sme urobili dobrú prácu a ak chcem hovoriť nejako opačne, tak myslím si, že by nebolo bývalo možné voči verejnosti ospravedlniť to, že sme odmietli túto dohodu. Nám sa podarilo iba nasmerovať radu dobrým smerom a oni síce nechceli zaplatiť tieto faktúry najprv, ale potom mali tých 5 miliárd a chceli si ich e, zobrať všetky e, domov do národných rozpočtov. Ale mali sme tu dohodu, že viac než 4 miliardy sa použijú na rok 2014, takže pokým takáto dohoda tu bude, v tej situácii, aká tu bola, tak musíme jednoducho byť nadšení, pretože nám sa podarilo vyhnúť sa kolapsu rozpočtu a máme tu 4 miliardy. Dúfam, že sa nám takýmto spôsobom podarí stabilizovať dlh a potom môžeme hovoriť o viacročnom finančnom rámci, o tom, ako to bude vyzerať ďalej, ohľadne tých záväzkov, ktoré tu máme. Takže táto dohoda je dobrá. Podarilo sa nám tu využiť mimoriadne príjmy, aby sme mohli zaplatiť dlh. Keby sme sa boli obratili chrbtom k tejto dohode, tak by to znamenalo, že vlastne chceme, aby si tí členské štáty rozdelili týchto 5 miliard. Takže podľa môjho názoru je to pozitívne a pozitívne pre rok 2000 e, pre, ten, teda- pre tento rok je dôležité aj to, že nám to chceli zaškrtať platby až vo výške 2,1 miliardy eur a nakoniec sa nám podarila taká dohoda, že tie škrty budú iba niečo nad rámec 900 tisíc. Takisto sa nám podarilo posilniť určité rozpočtové rozpo- položky, kde ide o rast a zamestnanosť. Predovšetkým také okruhy ako napríklad Kosme, uh, Horizon 2020 a takisto sa to týka aj humanitárnej pomoci. A potom Pôvodne na začiatku našich e, rokovaní, a to je takisto ešte niečo, čo sme e, tu nespomínali, to je ten plán tých platieb, ten platobný plán. Nemôžeme jednoducho akceptovať, aby Európska únia si neplnila svoje záväzky. Nie je možné akceptovať, aby Európska únia mala vysokú mieru zadlženia, to znamená nezaplatených faktúr. A tu je veľmi dôležité, že to bol práve parlament, ktorý takýmto spôsobom pretlačil takéto riešenie. A ostatné inštitúcie nemali takúto silu, nemali tieto isté ambície a ja by som to chcem takýmto spôsobom, no chcem nazvať veci pravým menom, pretože o čo tu ide? Ide nám, aby sa plnili, ide o to, aby sa plnili záväzky a ten plán platieb do budúcnosti je veľmi dôležitý. Musíme vypracovať plán splácania, to znamená plán platie, ktorý by nespochybnil ten viacročný e, rámec a tie priority, ktoré tu máme stanovené. A práve z tohto dôvodu gratulujem všetkým, pokiaľ ide o túto dohodu. Musím povedať, že musíme byť spokojní, pretože tá dohoda je dobrá. Obhajujú sa tu také veci ako dôveryhodnosť Európskej únie a umožňuje to mať taký rozpočet, pokiaľ ide o rok 2015, že tento bude pozitívny, pokiaľ ide o rast a riešenie nezamestnanosti. Takže Európsky parlament aj naďalej vyšiel z toho ako inštitúcia, ktorá je dôveryhodná. Takže blahoželám všetkým tým, ktorí sa zúčastnili na týchto rokovaniach. A ešte raz chcem zopakovať, že ak by sme sa boli obrátili proti tejto dohode, tak by sme jednoducho boli umožnili to, aby sa miliardy eur vrátili do národných rozpočtov, neboli by sme splnili svoje záväzky a boli by sme ohrozili európsky rozpočet. Merci, monsieur Geyer. Ďakujeme, pán Gajer. Ďakujem pekne. Ja začnem z inej strany, čo je dnes neuspokojivé. Máme síce radosť z úspechu, že 3,5 miliardy máme navyše, treba však povedať, že možno, že to nie je dosť. Pokiaľ ide o rokovania, snažili sme sa tu zabrániť takej situácii, kde by komisia nám bola dávala z očí v oči komisii určité ústupky, pretože sa chceli vyhnúť tým 12, tým 12 nám. Ale ja si myslím, že aspoň tak, ako som to ja vnímal, tých 4,7 miliardy, s čím vlastne začala komisia, to by bolo bývala tá suma, kde by oni mali plné presvedčenie ohľadne toho, že by eh, dlhy neboli viac narastali. Teraz to je na úrovni 3,5 miliardy, to znamená, že asi to nebude dosť na to, aby sa stabilizoval na eh, ten kopec faktúr, ktorý máme pred sebou, že to bude ešte raz ďalej. A pokiaľ ide o financovanie mimoriadných nástrojov, to takisto nie je vyriešené. A to súvisí. Predstavme si situáciu, bude tu mať nejakú prírodnú katastrofu v 2015 roku, budeme musieť mobilizovať patričné fondy a budeme mať hneď takú situáciu, že rada povie, nájdete peniaze v rozpočte, ale v takomto úzkom rozpočte, ktorý je takto jednoducho neflexibilný, tak to bude viesť k tomu, že sa tie dlhy zasa pre, presunú dopredu buď nájdeme peniaze a budú nezaplatené faktúry, alebo budeme mať dodatočné peniaze. Takže všetky tieto problémy tu nie sú vyriešené, ostali aj naďalej a pokiaľ ide o tú pozitívnu stránku veci, tak pokiaľ ide o radu, tá je v takej situácii, že sa snaží ro- vážne rokovať ohľadne zníženia tohoto ko- kopca faktúr nezaplatených, čo vlastne bude viesť k určitému procesu, kde nás komisia bude pravidelne musieť informovať ohľadne toho, ako sa táto kríza vyvíja ďalej. A osobná prozba voči voči komisii, chcel by som rád vidieť, ak by sme tieto dlhy mali jednoducho pripísané k jednotlivým krajinám, aby sme vedeli, čo kde je takúto tabulku by sme mali mať, aby som potom ja mohol vysvetliť niektorému ministrovi financií, že jednoducho tu je napríklad miliarda, ktorá by mala sa vrátiť do Nemecka, možno nie do spolkového rozpočtu, ale do iných miest, ktoré, regióny, ktoré očakávajú tieto peniaze, alebo sú to oveľa väčšie sumy. Teraz nemusím vysvetľovať, aké, ako by to bolo vo vzťahu k Veľkej Británii, to by bola veľk, veľmi na prospech aj voči voličom tam, ale je to dôležité aj z oči voči verejnosti. Ide tu o to, teda nejde nám tu o to, že si chceme pozlátiť kľúčky na dverách. Ide tu o to, že my chceme dosiahnuť naše ciele. A ak niekto to nedokáže, tak to musí vysvetliť. To znamená, a politického hľadiska sme v takej situácii, ktorá sa dá dobre síce interpretovať, ktorá nám môže pomôcť nájsť riešenie, ale tých 3,5 miliardy, e, to je síce vynikajúca správa, hoci sme teda začali úplne inde. Tu má pravdu predrečníčka. My sme chceli 4,7, rada nechcela vôbec nič a nakoniec sme našli 3,5 miliardy. Tak ja som pre nemeckých žurnalistov jednoducho našiel také sumy, o ktorých sme rokovali, pokiaľ je rozpočet 2014 a to bolo na úrovni 700 miliónov, ktoré nám vyčiarkovala rada vtedy. A teraz jednoducho museli pripustiť, že nám musia dať navyše 3,5 miliardy. Takže celá tá argumentácia rady, pokiaľ ide o rozpočet 2014, to sa celé prepadlo. A toto je argumentácia, ktorú vlastne môžeme my aj v budúcich rokovaniach e, využiť. Pokiaľ ide o tú maržu na nepredvídané udalosti, to takisto muselo byť zmobilizované to je takisto náznak na to, že tá situácia v budúcnosti môže byť jednoducho nekontrolovateľná. V psychológii máme viacero fáz terapie, e, sú tu viaceré teda fázy. My sme ten odpor, ktorý v tej jednej fáze týchto terapií máme, prekonali a teraz sme v tej fáze, kde sa tento odpor ako keby nejako rozplýval a konečne môžeme začať hľadať riešenie a vyhneme sa nejakej agónii. Tak ja si myslím, že na koniec roka je to síce dobrá, relatívne dobrá správa, ale predsa len je pred nami veľa práce. A ak sa nám to skutočne podarí, tak potom konečne môžeme venovať sa poctivej práci. Platbám je to viac ako 3,5 miliardy, pretože 7 miliardách. Z tých 7 miliard, to je ten rozdiel v porovnaní s tým, čo sme pôvodne žiadali a čo navrhla Rada na 2014 a 15. Rozdiel bol 7 miliard. A čo sme dosiahli, je dodatok, doplnok čerstvých peňazí 3 miliardy, trošku viac než 3,5 miliardy v 2014 a 1 miliarda trošku viac než 1,2 miliardy v roku 2015 a to je 4 miliardy 8, 800 tisíc v porovnaní s, tým, s tými siedmimi. Pán Tong. You, um, like ja by som sa pozastavil nad výrazom sladko, trpké víťazstvo, aspoň takto prešlo cez preklad, cez tlmočenie, ale ja si myslím, že sme naozaj napredovali odkedy sa týmto zaoberáme, môžeme to povedať otvorene, že keď rada neakceptovala využitie e, nepredvidenej rezervy a odoprela platby, e, odtiaľ sme od, už prešli dlhú cestu. Tým, že sme dali veci na pretras na stôl a teraz krajiny vidia, aká je situácia, že musia zaplatiť. Ešte stále tento boj nie je vybojovaný dokonca Niečo sme museli odložiť. Je to taký odložený boj. To je možno nevyhnutný výsledok týchto rokovaní. A myslím si, že záverečný výsledok je dobrý v zmysle, že boje pokračujú. To bolo pred, predpovedateľné. Prepačte, pýta sa rečník, lebo bol prerušený. Prepačte mi, ospravedlňuje sa ten, kto ho prerušil. Rečník pokračuje, som veľmi rád, že tu je takýto plán pladieb, pretože to je zásadná vec, aby sme pokračovali vo vyvíjaní tlaku týmto spôsobom a problém s platbami sa týmto zmenší. Máme ho pod kontrolou, pretože tu sme v sivej oblasti od 0,8 alebo viac alebo menej, nevedeli sme presne, Naozaj sme v takej sivej zóne, čo sa týka čísel a treba sa z nej dostať, aby sme to uprstnili. a ja by som vítal Jensov návrh, že by sme mali vložiť do textu ešte to, ktoré krajiny dlžia komisie. Napríklad aj moja krajina dlží. Aby to aj verejnosť veľmi jasne videla, o čom je tento problém je. Musí to byť predpovedateľnejšie, predvídateľnejšie a transparentnejšie. To je zásadná vec. Ešte chcem povedať jednu vec eh, na pôde tohto výboru. Uh, v tomto procese e, treba sa vyjadriť k postaveniu, k e, Európskeho parlamentu voči GNI, aké príspevky z hrubého národného dôchodku, napríklad aj v Holandsku, e, sa budú platiť. Postoj parlamentu je v tomto dôležitý. Takže netreba dávať len platby do, na program treba povedať aj toto. My ako Európska inštitúcia, ako parlament v Holandsku a v Británii sme sa stali nepopulárnymi, pretože aj v tomto výbore som to počul, že krajiny majú vedieť, e, aký príspevok budú platiť, v akej výške. Áno, ale je to také komplikované, také komplexné, že niekedy môže prísť aj k tomu, že na konci bude veľké prekvapenie pre niektoré krajiny. Také je to komplikované, že ten výsledok je nepredvídateľný a my tú predvidateľnosť zabudovať do procesu musíme, inak sa nám budú diať takéto veci, že prídeme o reputáciu a to by bola veľká škoda, keby parlament na toto takto škaredo dopratil. Ďakujeme, pani, pán Ečenikve. Ja, senor eh, yo entiendo... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Hovorí pán Ečenik. Chápem, že rokovania sú zložité najmä keď sa rokuje s takými ťažkými náprotivkami, zložitými e, protihračmi, ako je Európska rada. Ale ťažkosti pri rokovaniach chápeme a vidíme, že táto dohoda bola dosiahnutá ako istý kompromis medzi dvoma stanoviskami. Je tu aj odborné, odborný aspekt tejto dohody. Myslím si, že európsky občania však nepochopia, a je mi ľúto, že to takto otvorene hovorím, nepochopia, o čo tu ide. Z krajiny, z ktorej som ja, máme 25-percentnú nezamestnanosť, 3 milióny ľudí žijú pod 300 e, eur mesačne. V Grécku sú ľudia, ktorí zomierajú na uliciach alebo v nemocniciach, pretože nie je to peňazí. A v tom istom čase sa tu na burzách veselo pre, preháňajú veľké sumy. Myslím, myslím si, že jediný nástroj na prerozdelenie príjmu a vyrovnávanie rôznych aktivít v rozpočte treba urobiť to, treba zabezpečiť, aby tieto nerovnosti, ktoré vzrastajú v Európe, aby sa to zmenilo. Pravica získava navrh nerovnosti rastú, nožnice sa roztvárajú a my musíme zabezpečiť, aby euroskeptici a nedostatok dôvery v európske inštitúcie prestal narastať, prestal sa zintenzívňovať. Nemôžeme sa skrývať za fakt, že také monštra ako fašizmus, o ktorých sme si mysleli, že už umreli, sa vracajú späť, vystrkujú hlavy. Je to aj naša zodpovednosť. A nemôžeme pozerať na pohár ako poloplný alebo poloprázdny. Nie. Európsky občania, myslím si, tento pohár uvidia ako úplne prázdny. Výbor sa ešte stretne v pondelok večer v Štrasburgu o 18. hodine, aby sme sa vyjadrili k rozpočtu 2015 a pozmenujúcich návrhov, ktoré doteraz neboli hlasované, pozmenujúce návrhy k 2014 roku. Ešte dve, dve prihlášky, pán Maňka. E, ďakujem, pán predseda. E, rovnako by som chcel pogratulovať celému týmu. E, na čele s vami, pán, pán predseda, a samozrejme našimi spravodajcami. Bola to naozaj tímová práca a aj keď sme mohli mať troška rozdielne názory, ale navonok sme vystupovali jednotne a to nám značne pomohlo pri, pri vyjednávaniach. E, najhoršia vec by sa stala, keby sme, e, rozpočet, keby sme sa nedohodli a keby nastalo provizórium. Nemohli by sme implementovať a e, to všetko dnes zapadá do seba ako Lego. Aj investičný plán by sme nemohli realizovať a pripravovať, keby sme nemali schválený rozpočet. Čiže Eh, bolo by to prehrou pre nás všetkých. Toto provizorium by možno troška vyhovovalo eh, splátkovému kalendáru, lebo by sa neimplementovalo a tým, tým pádom by vznikali zdroje, ktoré by, ktoré by splatili postupne eh, ten, ten náš dlh, ale bolo by to, bol, bol by to negatívny spôsob nášho postupu. Súhlasím s Jensom Gajerom, že nie je to jednoduché, aby sme aj v tomto prípade dlhy stabilizovali. Trošku nám k tomu pomôže k tej stabilizácii to, že sme na začiatku finančného obdobia a že nebude vlastne implementácia taká silná, ako, ako niekedy v priebehu alebo, alebo na konci obdobia. Ale v každom prípade, keď komisia pripraví splátkový kalendár v marci, tak, tak, tak to si zobrala za, za svoje, tak e, naozaj by sme potrebovali, aby v tomto splátkovom kalendári E, bola aj tabulka, kde budú skutočne uvedené krajiny, koľko im dlhujeme, aby sme vedeli, že, že vlastne ako to s nimi vyzerá, aby sa nedostali niektoré krajiny do problémov, lebo viem, že niektoré, hlavne nové členské krajiny, sa miesto toho, aby boli čistými príjemcami, sa už dnes z titulu týchto dlhov stávajú e, čistými pri, e, prispievateľmi do rozpočtu Európskej únie. Ale v každom prípade výsledok, ktorý sme dosiahli, je asi najlepší možný, aký sme mohli dosiahnuť. Do budúcnosti nás to však e, zavezuje, aby sme rozmýšľali nad iným systémom príjmu do rozpočtu Európskej únie. Nie takýto, ktorý je závislý od dobrej vôle e, jednotlivých krajín a jednotlivých hlav štátov. Toto nie je dobrý systém, preto musíme pokračovať v našom úsilí, aby sme dospeli do tvorby rozpočtu na základe vlastných zdrojov. Ďakujem. Merci. Madame Vana. Ďakujem. Poslednou rečničkou je pani Vana. To bude posledná rečnička, ktorá vás určite uistí o, o stabilizácii dlhu. To bude ešte pani Kalvino.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 anders gesehen hätten. Insgesamt werden wir also dem Budget 2015 nicht zustimmen können, sehr wohl aber mit Vorbehalten aber doch den Amending Budgets für 2014. Danke. Nous aurons un premier rendez-vous lundi soir pour que vous marquiez votre accord ou votre désaccord sur les conclusions. V záveroch treba označiť za súhlas či nesúhlas, teda k trialogu. Teraz uistujúce slova o, o tom, že sme stabilizovali dlh a že nám pomôže v 2015. To, vám, to nám povie pani Kalvino za komisiu. Merci beaucoup, monsieur le président. Eh, I would like to make four points. Ďakujem pekne, pán predseda. Štyri veci z mojej strany. Skutočne dúfam, že to, čo poviem, nám umožní završiť túto rozpravu pozitívnym a optimistickým eh, predvianočným, v predvianočnom duchu. Dosiahli sme vyváženú dohodu. To je v prvom rade, čo chcem povedať. A treba povedať, že naozaj to, k čomu sme sa zaviazali, to treba ctiť a programy treba vykonať, završiť. Ale takisto by sme si mali byť vedomi toho, že peniaze nerastú na stromoch. Prichádzajú od firiem, od eh, občanov z daní a každé euro sa ráta. A najmä, keď mnoho členských štátov EÚ je v ťažkej rozpočtovej situácii. Z tohto hľadiska dohoda z nášho pohľadu je vyvážená, veľmi pozitívna. Teraz druhá poznámka. Chcem dodať niektoré prvky k tým, ktoré tu už počiarkli rozliční správodajcovia a ktoré sú v dohode zapracované, tieto prvky. Prvý prvok súvisí s obavami o platby. Je tu podiel platieb k záväzkom 97% aj v roku 2014, aj v roku 2015. To je rekord. Takže je to vyvážená dohoda aj z tohto hľadiska, keď existuje 97-percentný pomer. Platby, najmä v okruhu 1a a 4, boli zachované a konvergencia k súdržnosti, čo je prioritou tento inštitúcie a Európy ako celku, bola e, zachovaná, pretože je to medzi riadkami aj v riadkoch záverov z rady. Z hľadiska parlamentu je vidno, že prípravné aktivity a pilotné aktivity tie boli mnohé a pani Holmajer upovedomila nás, že aj ohľadne agentúr a ďalších vecí návrhy parlamentu boli naozaj brané do úvahy. A chcela by som zdôrazniť závažné problémy, politické problémy, ktoré teraz už sa nás netýkajú, ale treba ich pripomenúť. Boli sme schopní sa vysporiadať s potrebami e, ruského, ruského problému v poľnohospodárskej oblasti, Myslím si, že aj pre poľnohospodárov, aj pre obe naše inštitúcie je to dobrá správa, že sa podarilo pr- dať istú protiváhu e, embargu. A čo sa týka stabilizácií a redukcií nevyplatených faktúr, s týmto sa už začne v roku 2015. Keď si teda pozrieme na všetky aspekty, ktoré zvýraznil spravodajca a tie, ktoré som ja teraz dodala, rovnováha je naozaj na dobrej ceste, je pozitívna. A moje úvahy k rozprave, ktorú som si práve vypočula, nedá sa všetko vyriešiť počas jedných rokovaní o rozpočte, všetky problémy Európy, všetko sa nedá vyriešiť ani rozpočtom na rok 2015, ani opravnými rozpočtmi na rok 2014. Naozaj budeme mať plné ruky práce v nasledujúcich rokoch, najmä v prvých mesiacoch roka 2015 budeme musieť pripraviť plán pladieb, alebo splátkový kalendár. Komisia to berie naozaj mimoriadne vážne. Už sme sa zhovarali s mnohými aktérmi o tom, ako tento splátkový kalendár pladie pripraviť a hovorili sme sa o preprogramovaní štrukturálnych fondov, ktoré neboli pridelené v roku 2014. Takisto budeme skúmať implikácie rozpočtu na ďalšie programy. Naozaj v prvých mesiacoch tohto roka budeme skutočne robiť maximum. Myslím si, že budeme mať mnohé šance sa vrátiť k rokovaciemu stolu a prediskutovať si tie veci, o ktorých ešte panujú obavy. A záverečná úvaha v rámci tej istej línie uvažovania. Žiadna inštitúcia ani nevyhrala, ani neprehrala v tejto rozprave. Podľa mňa to ani nie je dôležité. Ale všetko, čo sme chceli, boli dobré výsledky pre firmy, pre mimo vládky pre malé a stredné podniky a pre občanov. A to, že Európska únia dostojí svojim záväzkom. A čo sa týka provizorných dvanastín, ja som sa obávala, že občania tieto tri európske inštitúcie uvidia ako neschopné dohodnúť sa. Neschopné poskytnúť stabilný rámec rozpočtu, ktorý nie je možno taký vysoký, ako by sme ho chceli, ale to, keď sa nám ho podarí dohodnúť, to je dôležitý prvok skladačky v stabilite a dôveryhodnosti Európy. Na toto sa spoliehame na Európsky parlament a záverom preto chcem poďakovať a uznať tejto inštitúcii, že zohrala veľmi dôležitú úlohu, ktorú bude nadalej zohrávať v nasledujúcich rokoch, aby sa zabezpečilo, že európsky rozpočet bude v záujme európskych občanov a pre ich dobro. Ďakujem. Ďakujem. Každý rok sa zaoberáme touto témou. Tieto rozpočty samozrejme nemôžu vyriešiť všetky problémy. Žiadny ročný rozpočet to nemôže vyriešiť, ale musíme dostať svojim záväzkom, musíme byť razantní, odhodlaní, aby sme vyriešili všetky tie nahromadené problémy. Postupne. Myslím si, že pozorujúc to, čo sa deje, Mali by sme uvažovať, poskytuje nám to veľa potravy na premyšľanie, látky na premyšľanie a organizujeme seminár koncom januára. Myslím si, že sme e, veľa času venovali platbám, diskusii o platbách, ale sme neveľa hovorili o budúcnosti, o období po voľbách. 25. maja nás zvolili, takže sme na začiatku revízie viacročného finančného rámca, ktorý plyní až do roku 2020. To je ten veľký dátum, na ten by sa mali upierať naše oči od začiatku budúceho roku. Pani Kalvinio, čo sa týka platieb, buďte si istá, že ešte sa k tejto diskusii vrátime v budúcnosti. A 31. decembra sa pripravil dokument o nesplatených faktúrach. Dúfam, že to isté sa nám podarí pripraviť, to bolo minulý rok, a to isté sa nám podarí pripraviť do 31. decembra tento rok. A by sme naozaj dokázali zvládať verejné výdavky a aby sme vedeli, aký dopad je to, má to, čo sa dohodne v Bruseli alebo v Luxemburgu, keď sa povie, že sa zaplatí tým, čo naozaj niečo robia v teréne trochu neskôr, tak možno to je potravou pre euroskepticizmus, ak nie pre eurofóbiu. Takže treba rozhodnúť, či parlament, komisia alebo rada. Nie, e, nie je dôležité, kto z nich vyhral, dôležité je, aby vyhrala Európa, aby vyhrali Európania. A toľko z mojej strany. Teraz musím odísť na konferenciu predsedov. Poprosím pána Gajera, aby prevzal moje miesto za predsedníckým stolom poprosíme aj pána Dopre, aj pána Levandovského, ako bude vyzerať zrýchlený postup, ktorý príjmeme. To, čo sme si dnes ráno vypočuli, že potrebujeme tri roky, aby sme sa dohodli o verejných tendroch, konaniach výberových e, zdá sa, že e, zmeniť nariadenie za pár týždňov tiež je možné, takže to je, ak je politická vôľa zmeniť nariadenie za takýto krátky čas, všetko. Dobre vám želám do pokračujúcej práce dnešného popoludnia. Vidíme sa v pondelok o jednej. Takže dámy a páni, trochu meškáme, pokiaľ ide o ďalší bod, ale dostali sme sa k nemu. Áno, ide tu o pozmeňujúci návrh nariadenia a tak ďalej a tak ďalej. Euratom ohľadne vlastných zdrojov spravodajcovia sú pán Depre a pán Levandovský. Lewandowski. Pán Lewandowski. Gratulujem ešte raz všetkým, čo sa zúčastňovali na rokovaniach. Bola to naozaj frustrujúca povinnosť. Bol som rád, že ma to obišlo. Je to umenie možného a to sme naozaj mohli pozorovať v praxi. Čo sa týka nášho stanoviska, reagujeme teraz na druhý list z rady, aby sme eh, legalizovali tie príspevky, ktoré musia platiť niektoré členské štáty do rozpočtu. Ten prvý bol odmietnutý, pretože to bolo súčasť balíka. Teraz máme už balík a dohodu na roky 2014-15, takže by sme ju mali legalizovať, legalizovať retroaktívne odloženie platieb a naše stanoviská sú pripravené na hlasovanie, uvádzajúc dva pozmeňujúce návrhy k nariadeniu, k, k právnemu zneniu tohto textu. Parlament musí stransparentniť, čo to znamená dodatok a odloženie e, zaplatenia príspevkov. Máme 17 pozmeňujúcich návrhov. Niektoré z nich sa stiahli, 6 stiahli spravodajcovia. Je to urgentný postup. Zrýchlený postup. Treba na budúci týždeň odhlasovať v parlamente. Je to rozumný čas na hlasovanie. Ja by som teraz neotváral žiadne ďalšie problémy alebo e, debatoval o podrobnostiach, odbornostiach toho, či to je zrýchlený postup, ne, nezrýchlený. Jednoducho budúci týždeň to musíme odhlasovať a toto sú fakty. Ďakujem. Je dobré. Pán Dupré má slovo. Asi ťažko doplním niečo slovám pána Levandovského. Tie dohody, ktoré sme prijali, je zamýšľané, že budeme e, hlasovať o tomto návrhu. Takže kto chcete podporiť tento kompromis, je to súčasťou balíčka. Naša sloboda výberu je naozaj slabá a chceme byť koherentní s výbermi, ktoré sme prijali. Gut, ähm, Dankeschön. Takže ďakujem pekne. Chce sa niekto prihlásiť k tejto téme? Nie. Takže vlastne budeme túto zmenu mať už prihlasovanie a budeme hlasovať o tom na plenárke v decembrovi. A teraz prejdeme k ďalšiemu dôležitému bodu, ktorý je veľmi dôležitý, to je kom- vyhlásenie komisie ohľadne mesičného plánu pre Európu. To bude mať skutočne obrovské rozpočtové dopady, takže teraz vlastne Budeme mať výmenu názorov. Áno, komisia sa vyjadri na úvod. Pani generálna rediteľka, nech sa páči. I'm not sure of the interpret- Nie som si istá, či tlmočenie funguje. Chcete mi hovoriť, chce, chcete, aby som hovorila o investičnom pláne? Ďakujem pekne za to, že ste nám dali príležitosť mať prvú výmenu názorov. Myslím si, že je to téma, ku ktorej budeme mať naozaj viac možností diskutovať budúci rok, ale je to jedna z e, top priorít novej komisie a parlament by mal uvažovať, začať uvažovať a rozpočtový výbor rozbehnúť diskusie a úvahy k tejto veci. Z nášho hľadiska sme rozbehli jednu z hlavných iniciatív, ktorú mm, pán Juncker uviedol aj v snemovni parlamentu, keď e, chcel 300 miliard dodatočných investícií rozbehnúť v Európe. Cieľom týchto tohoto investičného plánu je zvrátiť negatívny trend, ktorý sme videli v ostatných rokoch, kedy investície v EÚ klesli z maxima, ktorý sme, ktoré sme pozorovali v roku 2007. Klesli o 15 a to bolo identifikované väčšinou analytikov ako jedna z hlavných prekážok tomu, aby sa v Európskej únii opäť navodil hospodársky rast. Investičný plán má rozpočtový prvok, ku ktorému sa vrátime o chvíľku, ale nezabúdajme, že investičný plán má ešte dva ďalšie aspekty. Druhý, identifikácia prúdu investícií programov a projektov ktoré majú byť zmysluplné a priniesť e, hospodársky rad a nové pracovné miesta do EÚ, rast infraštruktúry a pomoc malým a stredným podnikom. A dr- tretí aspekt, e, lepší regulačný rámec alebo rámec právnych úprav, ktorý, ktoré umožňujú múdro investovať. Peniaze sú dôležité, ale niekedy keď je nestabilný rámec právnych úprav, keď je tam veľa byrokracie, veľa konfliktov, tak ani peniaze nepomôžu, že sú. Komisia sa mimoriadne nezaujíma o rozpočtové ani finančné aspekty. Hlavným prvkom pre komisiu je vytvorenie nového Európskeho fondu pre strategické investovanie. Tento fond bude založený preto, aby podporoval rizikové dlhodobé investície a zvýšil prístup k financovaniu a úverom pre malé a stredné podniky a rôzne ďalšie firmy. Treba podporovať eh, dopravu, širokopásmové internety, infraštruktúru a väčšina ľudí sa sústreduje na fyzickú infraštruktúru, ale my chceme posilniť aj sociálnu infraštruktúru v Európe, to znamená výskum, vzdelávanie, inovácie, obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. Pre tých z vás, ktorí máte záujem o tieto sektory alebo o mm, oblasti, tak ako pán predseda komisie Juncker, nebudú ani tematické, ani ehm, geografické ani tematické predbežné alokácie. Je to celoeurópsky plán. Nie je to 28 investičných plán. No, je to jeden únijný plán. 240 miliónov bude investovaných do týchto infraštruktúr a 75 miliard bude mobilizovaných, aby sa podporili malé a stredné podniky. Rozsah možných finančných produktov je e, otvorený, bude reagovať na potreby rozličných projektov tento fond bude etablovaný s partnermi, komisiou a Európskou investičnou bankou. Je tu kolega z Európskej investičnej banky. E, banka sa tiež môže jeho ústami vyjadriť k špecifickým otázkam, ak budú. A bude nezávislý investičný výbor alebo komisia, ktorá bude zhodnocovať životaschopnosť e, rozličných projektov, ktoré sa budú financovať. Z hľadiska európskeho rozpočtu tu bude záruka, ktorú dostane Európska investičná banka 16 miliard, ktorú dá investičná banka vo výške 16 milión, miliard eur a celkovo bude 21 miliard záruk. To umožňuje prevážiť riziko alebo vyvážiť riziko. Takže na kapitálových trhoch sa objaví 60 miliard eur, to bude multiplikačný efekt, násobovací efekt. 1 euro investované sa zmení na 3 eurá pakovým efektom a toto sa všetko investuje do projektov, kde bude účasť 20% a tu bude ďalší pákový efekt alebo násobiteľský multiplikačný faktor 15. Architektúra tohto garančného fondu je podobná zárukám, ktoré sme mali pre externé operácie Európskej investičnej banky, takže už viete, akou konštrukciou to celé bude fungovať a aby sme čelili možným stratám, ktoré sa môžu udiať, pretože toto je riziková vec. My vlastne umožňujeme Európskej investičnej banke financovať rizikovejšie investície, ako doteraz financujú. Aby toto bolo možné, musíme opatrenie zvýšiť do výšky 50 To je skutočne vysoké percento. To znamená, že európsky rozpočet musí prispieť 8 miliardami eur. Hovoríme o dlhodobom efekte a preto v prvých rokoch nebude potreba nejakých záruk alebo dokonca platieb v roku 2015 z tohto fondu, až v roku 2016 začnú plynúť peniaze z tohto fondu tak, aby sa týchto 8 miliard vyčerpalo do konca roku 2020, čo je viacročný finančný rámec. Navrhujeme, aby sme strategicky rozmiestnili tie časti fondu, ktorý, ktoré sú určené na nástroj Spájame Európu, CEF a na e, ďalšie programy a takisto chceme ročné marže alebo rezervy rozčleniť v rámci viacročného finančného rámca, rozdeliť ich. Toto sú prvky architektúry alebo konštrukcie tohto fondu. Prvé reakcie členských štátov EÚ boli mimoriadne pozitívne. De- diskutovali sme o tom na ECOFINE a niektoré členské štáty už ohlásili, že idú prispieť, že sa pripoja, pretože má to, má to byť otvorená architektúra, ktorá umožní e, investičným bankám a národným štátom sa aj podielať, aj prispievať. Komisia v januári predloží legislatívny návrh v tejto veci. Bude to nariadenie, ktoré etabluje alebo založí fond, založí garančný fond a predostrie, ako bude fungovať garančný fond. Pôjde to spolurozhodovacím procesom, čiže parlament bude mať dôležitú úlohu, zohrajú v tejto legislatívnej iniciatíve a dúfame, že Európsky parlament súhlasí, bude súhlasiť so zrýchleným postupom, takže do júna môže fond vzniknúť, do júna budúceho roka. A pravdepodobne tento návrh bude sprevádzaný návrhom opravného rozpočtu, ktorý vytvorí nevyhnutné rozpočtové položky a umožní transfery v rámci rozpočtu, do, ale dovolte mi zdôrazniť, žiadne platby nebudú sa vyplácať podľa nášho plánu zatiaľ v roku 2015. Myslím si teda, že budeme mať eh, možnosť podrobnejšie vás informovať v januári. Toto je základná informácia, taký prehľad. Toto mienime navrhnúť zo strany komisie. Ďakujem za pozornosť. Ehm, ja, danke, Frau General. Ďakujem pekne, pani generálna raditeľka. Ja som čakal, že nám poviete konkrétne detaily ohľadne otázky rozčlenenia tohto plánu, pokiaľ ide o rozpočet. Z akých častí toho zákona o rozpočte vychádzate? Naposledy sme sa predsa dohodli, že by to tak mohlo fungovať, ako ste si to vy, ako si to vy predstavili. Neviem, či tu ide o ten paragraf 150, hovorí sa o finančných inštrumentoch, nástrojoch. Sme síce v procese spolurozhodovania, to je jasné, ale keď hovoríte o článku 140, tak to by malo iné dopady, to by jednoducho bolo v súlade s vašimi výpovediami, ale podľa mňa tu je potreba meniť veci, takže tak ako poznám kolegov, kolegyne, musíme postupovať konzekventnejšie, nebudeme európske peniaze dávať do záruk, ak nemáme jednoducho jasnú predstavu o tom, aké tu je riziko. A vlastne za to by sa musela zaručiť Európska únia, takže ja sa vyznám v tejto téme Nemusíme jednoducho každú pôžičku podporiť, iba tie, kde jednoducho možno, že by sa to nesplatilo, ale ten trik, kde hovoríte z tých 8 miliard na 16, ako ste sa dostali na túto sumu, to by ste mi museli jednoducho vysvetliť, pretože uh, Tých 8 miliard tie sú do istej miery garantované, ale ako tých 16 miliard sa tam objavilo, to neviem. Takže teraz zostanú slovo kolegovia a kolegyne. Nech sa páči pán Levandovský. Ďakujem pekne. Nikto nespochybňuje investičný nedostatok, ktorý tu je v Európe, ale mali by sme počítať jednoducho, aká je miera tom nedostatku v porovnaní s rokom 2007, pretože 2007 to bol rok, keď tu bola inflácia investícií, takže pokiaľ ide o tento plán, budeme pravdepodobne o tom hovoriť ešte oveľa častejšie. Predovšetkým pokiaľ ide o finančné inžinierstvo, kde bude rozpočet ako katalizátor, kde ako sa dostať k tým sumám, ktoré ste tu spomenali. A takisto pokiaľ ide o výber tých projektov, tie by mali byť jednoducho také projekty, kde by bola tá návratnosť financí veľká. A dokonca také projekty, ktoré by jednoducho priniesli aj určitý, určitý zisk. V takej oblasti ako školstvo, tak tie jednoducho z súkromných investícií neprinesú e, zisk. Ale pre nás rozpočtárov je dôležitá otázka, ako začleniť do toho rozpočet. Nie je to nová myšlienka, ako rozpočet Európskej únie do týchto súkromných investícií začleniť. V súčasnosti je ten inštitucionálny rámec taký, že budeme využívať maržu v rámci vlastných zdrojov. To už bolo urobené dvakrát. Ehm, týkalo sa to krajín mimo európskej zóny a potom finančný mechanizmus, to sa týka zasa Portugalska a Írska. Takže ako využiť tú maržu, o čo by bolo podmierou vlastných zdrojov, ale nad rámec stropu. Takže išlo tu predovšetkým o to, ako získať čerstvé nové peniaze či už je o jeden alebo o druhý, ten nástroj, ktorý tu bol využitý. Ale takisto tu je ešte aj druhá možnosť, ako využiť rozpočet ako katalizátor, a to už vlastne bolo urobené. Po roku 2007 boli tu alokácie do tzv. finančných nástrojov, a to je veľmi dobre definované v tom dokumente v časti návrhu rozpočtu pre rok 2015, to pozná aj moje, to poznajú moji kolegovia v komisie. Tu sú konkrétne alokácie, pokiaľ ide o to, čo môže sa dostať do roku 2015. A tu je otázka teraz, ako tieto peniaze jednoducho nazvať investičnými peniazmi pre Európu. Ako, ich, ako zmeniť to meno? Sú tu tri zdroje. Horizont 2020 2,7 miliardy eur, ale horizont bude znížený, tam budú škrty, takže bude ťažké nájsť dodatočné zdroje a Problém s horizontom 2020 je, ako jednoducho zmeniť niečo a zároveň to ponechať. Ako ponechať peniaze pre existujúce peniaze a zároveň, aby z toho bola nejaká záruka. A pokiaľ ide o ten spoločný fond, komisia si uvedomuje, že tu je nariadenie a že tu je limit, pokiaľ ide alokácie e, prostriedkov. Je to na úrovni 3,3 miliardy a myslím, že táto suma je jednoducho nad rámec toho, čo je povolené. A pokiaľ ide o ďalšie prekvapujúce informácie, využívanie tých marží. Aká je tu dohoda s parlamentom? Aká bola časť teda dohody ohľadne finančnej perspektívy, finančného výhľadu? Tieto globálne marže by mali byť transferované do ďalšej časti e, tej finančnej perspektívy, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých. Takže to je ďalšia možnosť, ako sa dajú využiť, pokiaľ ide o tento investičný balíček. Avšak najväčší problém, pokiaľ ide európsky rozpočet ako katalizátor a ako nejaký poskytovateľ záruk, je to, že vyčleníme mieru peňazí a potom sa to alokuje na, do projektov, ktoré už prebiehajú v roku 2015, 16, 17. Ja želám veľa úspechov komisii v tomto ich úmysle. Potrebujeme samozrejme investície pre Európu, Avšak je tu ešte stále veľa otázok, pokiaľ ide o európsky rozpočet. Ďakujem veľmi pekne, pán Böge. Ďakujem pekne, pán predseda. Krátke pripomienky z mojej strany, pretože už letím za chvíľu. Začnem tým, čo povedal predchádzajúci predseda. Otázka, ako to je v súlade teda s tým právom ohľadne, s predpismi ohľadne rozpočtu. Možno pani generálna rediteľka poukázala na to, že niektoré časti spo, podliehajú spolurozhodovaniu, ale pýtam sa to preto, pretože jednoducho mám pocit, že sa to ešte pravdepodobne nedostalo na všetky poschodia komisie. Tieto informácie. Chcel by som hneď varovať na úvod. Ja som v predchádzajúcich rokoch, čo teda pracujem tu v rozpočtovom výbore, som zažil teda, pri týchto komplexných operáciách, pokiaľ ide o nástroj pre potraviny, konjunktúrny program. Tu komisia komisia tu vždy pri otázke, ako jednoducho začlením do toho parlament a ako si to právo vyčlením, vy, vysvetlím v svoj vlastný prospech. Komisia v tejto otázke vždy bola veľmi kreatívna. Hovorím to vážne preto, a hovorím to aj ako určité varovanie, pretože podľa môjho názoru je dobre, že chceme hovoriť o inovatívnych finančných nástrojoch, že chceme sa pozrieť na to, že čo je tam realizovateľné a že takto ambiciozne k tomu pristupujeme, ale mali by sme to robiť realisticky. A keď komisia potom na konci hovorí, pokúsim sa citovať, že by to nemalo mať nejaký vplyv, pokiaľ ide o na úpravu viacočného finančného rámcu, alebo pokiaľ ide o ostatné podmienky. Ale ak by tomu tak bolo, tak by sa to možno dalo v kontexte tej revízie a preskúmania zmeny, pokiaľ ide o rok 2016, takže by sa to v tomto roku dalo zmeniť. Podľa mňa táto formulácia je jednoducho veľmi dobrodružná. Ak chcete spolupracovať s parlamentom, tak nemôžete takto postupovať. Takže ešte raz by som vás chcel varovať, keď predložíte legislatívne návrhy, musíte si zvážiť, aby ste sa nedostali do konfliktu s parlamentom. Nebudem teraz hovoriť o tom, či tieto pákové efekty v tejto ako ste vypovedali, skutočne sa udejú. Máme tu komplexnú tému. Na jednej strane, pokiaľ ide o otázku verejných investícií, tam sú úrokové sadzby pravdepodobne iné ako pred pár rokmi, ale ja viem z môjho vlastného volebného okrsku, máme tam projekty, ktoré sa týkajú PPP projektov, takže možno, že môžeme vychádzať z dobrých skúseností z minulosti, ale keď sa pozriem na zoznamy zaujímavých projektov u nás v Nemecku, tak si uvedomím, že tu nejde ani tak o to, že či budú peniaze v budúcnosti, ale či sa nám podarí realizovať tieto plány na základe toho komplikovaného procesu, ktorý sme si vymysleli na európskej a vlastne vnútroštátnej úrovni. Takže aj na toto sa treba pozrieť. Toto je veľká výzva pre e, celé tieto projekty. Ak chceme byť úspešní, s takýmito ambicioznými investičnými plánmi, tak toto všetko musíme zohľadniť. Takže aj v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby sme my ako výbor pre rozpočet postupovali pragmaticky. Aby sme jasne povedali, že koho sa to týka, aby sme boli v budúcnosti potom schopní sa venovať projektom v takej podobe, aby sme ich čo možno najskôr aj uzavreli, ale za dodržania tých podmienok, ktoré tu boli stanovené v rámci parlamentu vo vzťahu k úspechu takýchto projektov. Ďakujem. Ďalšou rečničkou pani Zabal. Ďakujem, pán predseda. Pomaly získavame informácie o tom, aká je myšlienka komisie, ako to všetko bude fungovať a ako sa bude realizovať Junckerov plán, ale vzhľadom na to, čo som si tu bola vypočula, sú tu pochybnosti, sú tu rozdiely, ale mnohé ešte nie je jasné. Radšej položím otázku, než by som tu hodnotila tento e, fond. Najprv, pokiaľ ide e, rozpočet, sa povedalo, že e, je to 16 miliard a na rok 2015 to nebude mať e, vlastne dopady e, v platbách. Nemalo by sa to týkať roku 2015 a možných strát, ale ako sa to odrazí, pokiaľ ide o záväzky na rok 2015 a v ďalších rokoch? Ako sa tieto prostriedky budú mobilizovať? Akou formou? Asi to bude súvisieť s opravným rozpočtom, predpokladám. Pokiaľ ide e, o právneho základu, opravný základ, ako pracuje komisia v tomto ohľade? Bude právnym základom niečo, čo súvisí s príspevkami členských krajín? S dobrovoľnými príspevkami členských krajín do Európskeho fondu? A viete iste, že členské krajiny naozaj budú platiť príspevky a aké? Pretože niektoré členské krajiny majú vôľu sa zúčastniť, ale nemáme o tom dostatočnú informáciu. A ako bude fond fungovať? Bolo povedané, že to môže fungovať podobne ako fond pre ex- externé e, záruky s účasťou Európskej investičnej banky. To všetko je veľmi všeobecné. Potrebujeme naozaj veľa viac informácií týkajúcich sa e, účasti EIB e a všetky informácie, ktoré nám môžu poskytnúť. Ďalšie pochyby potom Hovorili ste o vytvorení nezávislého výboru, ktorý bude hovoriť o investíciách, ako budú, sa budú vyberať projekty, na základe akých kritérií už sa vie, ako sa bude rozhodovať, ako tento nezávislý výbor bude postavený, ktorý teda bude hodnotiť tieto projekty. To je všetko. Also nicht nur die Liste der Fragen wird immer länger nie len zoznam e, otázok je čoraz väčší, ale aj zoznam e, tých, ktorí chcú hovoriť. Pán Fernández Maňka, Ešenike, e, Tarant a Depre. Je to dlhý zoznam. Môžem tým pádom zoznam rečníkov zavrieť? Zdá sa, že hej, a tak vás poprosím s ohľadom na čas rešpektovať čas. Pán Fernández. Ďakujem. Moja prvá otázka, pán predseda, je táto. Ako Európsky parlament by sa mohol viac angažovať s cieľom, aby sme dali demokratickú legitimitu tomuto investičnému plánu? To je pre mňa otázka ústredná v tomto kontexte. Tento plat bude mať dopady na viacročný finančný rámec. Odznelo tu, že tu máme 8 e, miliard, čo je teda tá záruka, 50 Ako táto záruka sa použije s ohľadom na tých 8 miliard? Druhá otázka potom, táto záruka. Ako dlho bude trvať? Koľko rokov predpokladám, že investičný plán, hovorí sa, že to je na 3 roky, Avšak tie záruky budú tiež fungovať 3 roky, alebo tá záruka bude mať dopad na rozpočet? Bude väčší? Pokiaľ ide o platby 2015, e, tu žiadne plánované nie sú, takže ja z toho vyvodzujem, že to bude v roku 2016. Ale Bude to mať dopad na rozpočet 2015, aj keď tu tie platby nie sú. A záverečná otázka, predpokladá sa, plánuje sa v rámci investičného plánu, že by sa využili štruktúrne reálne fondy zo strany členských krajín. Ďakujem. Pán Maňka. Ďakujem, Jens. Cieľom tohto investičného plánu je financovať rizikovejšie investície, ktoré sú s vysokou pridanou hodnotou a pritiahnuť investorov. Ja s týmto zámerom súhlasím, že je naozaj dôležité pritiahnuť investorov na práve rizikovejšie investície. A nespochybňujem ani pákový efekt, ktorý je tu predpokladaný. Ale dnes v Európe je dôležité, aby sme maximálne investovali do oblastí, ktoré sú e, návratné vysoko a existujú aj také, ktoré nie sú, nie sú rizikové a napriek tomu nepostupujeme v nich tak, ako by sme mali. To znamená, že okrem tohto investičného plánu by sme mali mať ďalší plán, ktorý pritiahne a rozbehne investície, ktoré nie sú rizikové. Ja môžem povedať to na jednom príklade. A ten príklad je, že dnes v Európe až 40 energií potrebujeme na vykurovanie budov a podľa analýz aj komisie až tri štvrtiny z týchto, tejto spotreby by sme dokázali ušetriť, keby sme, keby sme v tomto postupovali rázne. Tak prečo nenájdeme investorov, ktorí by bez problémov investovali do týchto oblastí, aby sme možno za tri roky plošne dokázali tento problém vyriešiť. To je naozaj bezriziková oblasť, iba treba, treba to vhodne riešiť pomocou aj, aj komerčných bank. Ďalšia vec je, ktorú komisia spomenula, odstrániť prekážky pre investície. Áno, je potrebná veľmi silná analýza, aby sme zistili, že prečo napríklad v Spojených štátoch vôbec nekleslo množstvo investícií od roku 2007 a v Európe až o 15 Takáto analýza je potrebná, aby sme, aby sme to e, dokázali e, zvládnuť. E, Dôležitá vec je, aby sme, aby sme našim investorom preukázali, že sme dôveryhodný partner. Teraz sme za posledné roky, keď neplatíme až 30 miliard eur, to celkom nepreukázali. A týmto sme aj v mojej krajine odradili mnohých starostov, primátorov od ďalších investícií, lebo keď im Európska únia neplatí, tak je to obrovský problém. Čiže musíme, musíme ukázať dôveryhodnosť. Ďalšou oblasťou, ktorú by mohla komisia rozbehnúť, je ukázať E, najlepšie príklady v Európe, kedy ani nie sú potrebné európske fondy, aby sme vytvorili obrovský, obrovský efekt. Ja to poviem znovu na príklade. E, pred 12 rokmi som bol primátorom e, v mojom, v mojom štáte a my sme dokázali urobiť, mali sme už pred 12 rokmi najrýchlejší internet na svete Eh, učitelia v školách a ďalší si telefonovali cez internet, mali sme eh, sedemnásobne rýchlejší prenos obrazu, ako je, ako, je postať, ako je potrebný. A to všetko sme dokázali preto, aj keď sme nemali peniaze, lebo sme dokázali e, cez stavebné úrady prinútiť investorov, ktorí investovali do vodovodov, kanalizácií, plynovodov, elektrických vedení, aby nám v týchto svojich výkopoch umožnili položiť optické vlákna a tým pádom sme ušetrili 20 násobne viac investícií, ako by sme potrebovali a financovali cez európske fondy. Ja tým chcem povedať, že musíme pripraviť ďalšie projekty a programy, kedy by sme dokázali pritiahnuť e, investície aj do takých oblastí, kde ani nepotrebujeme možno peniaze z európskych fondov. A to je, to je veľmi dôležitá vec, lebo samotný investičný plán nám nebude stačiť na to, aby sme, aby sme Európu e, naštartovali. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem. Poprosím vás ešte raz eh, o stručnosť, pretože sa blížia eh, hlasovanie. Teraz pán Ešeníka. Muchas gracias, señor presidente. Eh, seré breve. Uh, yo pensaba... Budem stručný. Ja som sa domnieval, že súkromná iniciatíva bola spôsobom, ako eh, vziať na seba riziko. A keď vidím, že tu sú metódy ako obchodovať, ktoré nemajú veľké riziko prežiť, alebo že tu bude nejaká katastrofa, že tu bude verejný rozpočet preto, aby sa to uhradilo z neho, ale mám trochu obavy, keď na to pozerám ako občan. Pretože to, ak to pôjde do veľkého podniku, ja by som si naozaj v tej, od takej veci e, cúvol, utrel ruky, tak povediac. Ak je tu niečo financované EIB, a počíta sa s príspevkami členských krajín. To bola naozaj v jednom prípade katastrofa, pretože štát nedostal, si nedostal svojim povinnostiam. A však španielskí občania u nás stratili e, x miliónov eur, ktoré museli zaplatiť za použitie plynu počas posledných 40 rokov. Junckerov plán, nuž no tak by som rád sa konkrétne spýtal pani generálnej riaditeľky, zda, e, teda či existuje spôsob, ako e, sa možno e, zabraniť tomu, aby, aby to boli projekty, ktoré, ako to bude vyzerať s projektami financovanými v tomto pláne. Ja si nemyslím, že by európsky občania mohli za seba, na seba vziať to riziko súkromného kapitálu. Ďakujem. Der nächste auf der Liste ist Herr Ali. Pán Ali je ďalším rečníkom. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Ďakujem. Vážení zástupcovia Európskej komisie, Európska komisia ohlásila, že rozpočet na roku 2015 vychádza z investičného plánu pre Európu. Pre nás je zaujímavé vidieť, ako financovanie projektov sa rozvinie pri investovaní a ako bude podporovať skutočné hospodárstvo. Tento plán predpokladá, že sa financovanie zameria na životaschopné projekty so skutočnou pridanou hodnotou pre európske sociálne trhové hospodárstvo a ak tomu správne rozumiem, čo povedala Európska komisia, od členských štátov sa očakáva vypracovať zoznam projektov. A e, potom bude pracovná skupina zodpovedná za revidovanie týchto zoznamov a vybrať nie schopných projektov. Otázka, ktorá tu vyvstáva je, či je to správna stratégia, aby sa investície takto plánovali a aby vychádzali zo zoznamu želaní členských štátov EÚ, pretože tieto e, zoznamy želaní budú z rozličných sektorov, rezortov hospodárstva a môžu riešiť iba čiastkové problémy, môžu tam byť presahy, duplikácie, prelinania a dokonca sa preto môže aj presiahnuť e, strop ktorý je pridelený alebo daný a potom plán na znovu obnovenie európskeho hospodárstva môže zlyhať. Treba mať na mysli, že tieto obavy neznamenajú, že sme proti tomuto návrhu. Nie, návrhy členské štáty zoznamy projektov pripraviť musia, ale investície podľa mňa by mali byť súčasťou veľkej európskej unijnej stratégie, aby Európa sa stala lídrom v sektoroch na, globálne. Neviem, či sa o tomto hovorilo v Európskej komisii, aby tam boli aj a bolo zo pár veľmi dobre štrukturovaných celoeurópskych projektov, ktoré by priniesli pridanú hodnotu členským štátom EÚ a členské štáty EÚ by boli inštruované, aby nasmerovali svoje úsilie do týchto únijných projektov a prispeli niektorými prvkami do nich, ktoré by boli v, komplementárne a vzájomne prospešné. Ďalším je pár, Ar- pán Arnold. Uh, yes, the, um, principle... Zásada pákového efektu nemusí byť nová, ale rozsah, na ktorý ideme aplikovať pákový efekt, to je novinka. 315 miliárd a na toto aplikovať multiplikačný faktor. To, je, to, to, to sa ešte nedialo. Hovorilo sa tu o vysokorizikových projektoch, to však znamená, že ak takýto vysokorizikový projekt dostane prioritu, tak e, potom 1 ku 15 sa môže zmeniť tento pomer. A iné projekty to budú mať inak. Moje obavy sú, či naozaj podnikatelia zareagujú na túto ponuku či to bude stačiť pre firmu, aby sa rozhodla do toho pustiť, aby sa zainteresovala do týchto vecí, alebo skončíme v takej situácii, kedy síce myšlienka bola pekná na začiatku, ale ak sa podnikatelia do toho nepustia, ak naozaj nebudú vidieť pre seba v tom význam, tak potom tento projekt sa rozplynie do neurčita. Čo sa týka britskej verejnosti, najmä v Spojenom kráľovstve, nemáme súkromno-verejné partnerstva pre zlé skúsenosti s takýmto typom iniciatív verejno-súkromných partnerstiev, ktoré sme v Británii vyskúšali a ktoré nepriniesli hodnotu za tie peniaze, ktoré sa do nich vložili. Boli teda nákladovo neefektívne, preto tu dnes o tom hovorím. Takto to v Británii je vnímané PPP, verejno-súkromné partnerstva, ako koncepcia ako schéma nie sú, sú im priaznivo Briti naklonení. A životaschopnosť e, celej schémy, ktorá má vygenerovať zrazu 315 miliard eur, neviem, či tomuto uverí podnikateľ. Ďakujem. Teraz pán Tarans. Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne dve poznámky. Chcem zdôrazniť to, čo povedal pán Levandovský že záruky by mali byť vyššie ako strop viadročného finančného rámca, ale tento výbor celkom iste podporuje návrh zelených, aby sa vložili peniaze do rozpočtu a potom, sa, potom skupina na vysokej úrovni vloží niek- čas prostriedkov do rezervy, do marže. E, je to možno inteligentné kvalitné e, riešenie situácie pani e, z komisie. Gratulujem k nemu, ale táto skupina odborníkov na vysokej úrovni bude mať na starosti projekty do infraštruktúry a investičné projekty a ja by som navrhol, že možno v tomto výbore by sme mali vedieť, kto sa tam vymenuje do tejto skupiny odborníkov na vysokej úrovni. Možno by sme mohli aj spolupracovať s touto skupinou, inak skončíme s takým istým príbehom, ako sme zažili s inou skupinou na vysokej úrovni u odborníkov, ktorá mala regulovať zdaňovanie v Európskej únii a ako som počul, PricewaterhouseCoopers, KPMG a ďalšie auditorské firmy voľne navštevovali zasadnutia tejto skupiny a preto by som striktne upozorňoval, že odborníci do tejto skupiny by mali byť, nemali byť vymenovaní bez nášho súhlasu, ale mali by nám byť predložení a my by sme ich mali e, od nich vedieť. Ďakujem, že sa tu hlásili iní o slovo, ale už som uzatvoril zoznam rečníkov, čas postúpil, takže teraz zostane ťažkú úlohu pani generálna riaditeľka, aby reagovala na všetky tie otázky, ktoré tu odzneli, o čo možno najrychlejšie. My máme veľké pochopenie ohľadne toho, že nebudete e, pravdepodobne stíhať odpovedať na všetky otázky. Možno na niektoré, odpovede ani nemá, na niektoré otázky ani nemáte konkrétne odpovede, budete musieť pracovať ešte s týmito témami. My sme tu na to, aby sme vám pomohli. Môžete nám tie odpovede poskytnúť aj v písomnej podobe. Takže zodpovedajte to, čo uznáte za vhodné. Ostatné komplikovanejšie otázky môžete e, vypracovať písomným spôsobom do budúceho zasadnutia už budem mať zasa viac informácií k dispozícii, takže predpokladám, že to nasledujúce zasadnutie bude pravdepodobne ešte dlhšie. Ale teraz vás požiadam, aby ste teda zodpovedali to, čo uznáte za vhodné, na čo môžete reagovať už teraz. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja budem reagovať na časť niektorých týchto otázok a samozrejme budeme aj v písomnej podobe reagovať na vaše otázky ale v každom prípade e, chceme povedať, že práce tu ešte prebiehajú, pokiaľ ide o konkrétne detaily a preto je dosť ťažké byť relatívne jasný, pretože ešte nie je január. Ale boli tu niektoré otázky, na ktoré by som chcela zodpovedať hneď teraz, pokiaľ ide o ten pákový efekt a ako to funguje. Naše vyhodnotenie je také, že nie je tu problém s peniazmi alebo s úsporami, Treba povedať, že úspory v Európe sú na historickom maxime. Ale investície e, ako keby neboli mobilizované do reálnej ekonomiky a do produktívnych sfér, pretože tu je jednoducho veľké riziko. A toto je skutočnosť. A preto si myslíme, že európsky rozpočet by mohol fungovať lepšie ak by sme sa nesústredili iba na granty, ale by sme využili súčasnú situáciu na finančných trhoch a jednoducho z tohoto pakového efektu mali prospech. Takže ako som už vysvetlila, toto je vlastne analýza, ktorá prebieha v dvoch fázach, to znamená najprv by tu boli prepočítané peniaze Európskej investičnej banky do trhu a potom by to išlo do tých európskych projektov, to by viedlo k tým číselným údajom, ktoré tu boli spomenuté do tohoto investičného programu, ktorý podľa odborníkov je relatívne, eh, kon, eh, je relatívne konzervatívny. Takže toto je vlastne najefektívnejšie, mož, najefektívnejšia možnosť využitia peňazí našich občanov. A druhá otázka, ktorú ste tu spomenuli, je to riziko, že ako vlastne nakladáme s rizikom. Je tu snaha doplniť existujúce programy v Európskej únii aby Európska investičná banka a Európsky rozpočet mohli robiť riskantnejšie, rizikovejšie e, investície. Mohlo by to byť na viacerých úrovniach, či sa to rozdelí medzi malé a stredné podniky alebo do iných sfér, to je ťažká otázka a budeme musieť toto riziko rozložiť vyrovnane. Ale teda hlavná myšlienka za tým je, že aby sme toto riziko vôbec podujali sa ho spraviť a uh, bude tu tá garancia 50 a ďalšia otázka, ktorá sa opakovala opätovne, to je dopad na rozpočet roku 2015. My vám dáme detailný program pla, záručný fond, záru, záruky vlastne by mali ísť aj nad rámec roku 2015, pretože tie investície by mali byť dlhodobé. To nie je program, ktorý končí e, v rámci tejto v rámci tohto finančného, viazočného finančného rámca, ale treba povedať, že nepotrebujeme žiadne dodatočné finančné prostriedky, ale bude tu transfer alebo premiestnenie vlastných zdrojov, ktoré boli vyčlenené v rámci Connecting Europe Facility a Horizon 2020, tak to prejde do tejto novej, do tejto novej kapitoly, ako som už povedala. A pokiaľ ide o MMF, nemyslíme si, že musíme ísť nad rámec MMF, myslíme si, že programovanie by mohlo, byť, mohlo zostať v rámci tých limitov, ktoré máme, v rámci tých marží za, na rok a Až potom by tu bola marža, ktorá sa týka záväzkov, ktoré sa týkajú predovšetkým rastu, rastu a zamestnanosti mladých. A to vychádza z tých analýz, ktoré tu boli predložené v kontexte tých iniciatív aj tu z parlamentu. Takže pokiaľ ide o príspevky z e, členských štátov, ste si všimli, že pokiaľ ide o vyhlásenie komisie, tak tam je odvolávka na e, pakt stability a rastu, pokiaľ ide o príspevky zo strany členských štátov do tohto fondu, pretože sú, časť sa dá urobiť na európskej úrovni, ale členské štáty a národné e, iniciatívy budú rovnako dôležité a preto vlastne si želáme, aby počas budúceho Euró- budúcej Európskej rady tu bola jasný záväzok zo strany členských štátov, aby zdvojnásobili využitie finančných nástrojov v rámci štruktúrálnych fondov, tak ako to bolo pridelené. Takže aby som reagovala na vaše otázky, tak by som chcela povedať, že nie je tu zmena štruktúrálnych fondov, ale je tu skôr apel na to, aby sa využívali tieto finančné nástroje efektívnejším spôsobom, nie ako doteraz podľa nášho názoru mohli byť využívané lepšie. A v neposlednom rade súhlasím teda s vážen, s tým poslancom, ktorý hovoril, že by ten proces mal byť čo možno najjednoduchší, pretože keď sa pozrieme na tie rokovania, ktoré prebiehajú, niekedy sú tie scenáre a programy tak veľmi komplikované, že jednoducho sa nedajú ani implementovať v reálnej situácii. Takže náš postup je taký, že rovnako dôležité ako peniaze a záruky vlastne tie peniaze by boli mobilizované v týchto súkromných financiách, je zabezpečenie správneho rámca pre investície. To znamená lepšie regulácie, úpravy a, a jednoducho pozrieť sa na tie prekážky, ktoré ešte stále máme v ceste využívania prostriedkov, aby sme takýmto spôsobom čo možno najviac využívali práve spoločné prostriedky. Ďakujem pekne za vaše otázky a tešíme sa na ďalšiu reakciu v písomnej podobe a na stretnutie v januári. Ďakujem. Áno, určite sa stretneme, hovorí pán predseda. Mám pocit, že pokiaľ ide o tie detaily, ktoré tu máme e, a tie informácie, ktoré ste poskytli, že tu bude pravdepodobne ešte viacero otázok, ale to je naša práca. Takže ďakujem pekne za tie vaše vysvetlenia, za komisiu. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu a to je stanovisko nášho kolegu Taransa k správe vysokej predstaviteľky. Pán Taran, vy, bolo mi povedané, že chcete urobiť rýchlostný rekord, pokiaľ ide o prezentáciu, takže nech sa páči, máte možnosť. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Iba 30 sekúnd. Toto je ďalšia príležitosť, kedy vlastne zasahuje tento výbor do, iných, do práce iných výborov. Takže ja by som len chcel povedať, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme poukázali na problém s platbami. A to je vlastne problém, na ktorý musíme nájsť riešenie. A budeme mať viac času v januári, aby sme o tom hovorili, ale teraz jednoducho už všetci chcú, aby sa hlasovalo, takže môžeme hlasovať. Ganz großartig. Also ich, ich war kurz davor... Vynikajúce. Chcel som práve zapnúť stopky, ale určite to bolo menej ako 30 sekúnd, takže ďakujem veľmi pekne. Tak môžeme prejsť k hlasovaniu poprosil by som vás, aby mi poprosila moja politická skupina, aby som vedel, že čo mám ja robiť. E e ja nepotrebujem hlasovací zoznam za EPP, ďakujem veľmi pekne. Takže začneme. už spomenutým návrhom pána Depreho a pána Levandovského. Pozmeňujúci návrh 1 predkladá spravodajca. Oni sú za. Kto je ešte za? Takmer všetci. Kto je proti? Nikto. Takže je to prijaté. Pokiaľ ide pozmeňujúci návrh číslo 2, taká je situácia. Kto je za? Spravodajcovia sú za, kto je teda za. Všetci, kto je proti. Nikto. Tak je to takto prijaté. Odsek 4, pozmeňujúci návrh 14. Takisto spravodajcovia sú za, kto je za. Kto je proti. Jeden. Kto sa zdržal. Takže je to prijaté pozmeňujúci návrh 15 z ECR. Spravodajcovia sú proti. Tak ten vypadáva, prepačte, áno, je pravda, to je už pokryté. si na číslo 16, ten istý predkladateľ, predkladateľa sú proti, kto je za. Kto je proti? Takmer všetci ostatní, takže kto sa zdržal, je to zamietnuté. 17 sa stiahla, štvorka, spravodajca je za, kto je za, kto je proti, štyria, kto sa zdržal, nikto, tak je to prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Takisto Paul Tang to predložil, to bolo stiahnuté. Takže trojka, to ešte stále platné. Pýta sa pán predseda. Pozmeňujúci návrh 3. Prepáčte, číslo 6. E, e, spravodajcovia sú proti. Kto ho teda podporí tento návrh? Nikto. Kto je proti? Kto je proti návrhu pani Muli? Všetci. Takže je to zamietnuté. Teraz návrh číslo 7 spravodajcov, tí sú za, takže kto je za? Kto je proti? 1, 2, Nevidel som, či ste za alebo proti. Za. Ďakujem. Takže jeden je proti, zdržali sa. Je to prijaté. Návrh číslo 8, to je už pokryté. Teraz prejdeme k ústnej zmene spravodajca v úvodnom ustanovení číslo D. spravodajcovia sú za. Kto je za? Proti? Nikto. Zdržali sa. Pane Švod je proti? Áno. Zdržali sa. Takže je to prijaté. Jeden proti číslo 9 k tomu istému úvodnému ustanoveniu. Spravodajcovia sú proti, kto je za? Traja. Proti? Viacerí. Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 10 je pokryté. 11 spravodajcov, tí odporúčajú, aby bolo za, takže kto je za? Ďakujem, kto je proti? piat, e, dvaja, takže je to prijaté, kto sa zdržal, takže je to prijaté. Pozmete návrh číslo 12, istí spravodajcovia sú za, kto je za, kto je proti, jeden, zdržali sa, nikto, takže je to prijaté. A návrh pani Múry, ten je sporný, to je 13. Spravodajcovia sú proti, kto je za, Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže to urobíme elektronicky. Dvaja ešte nehlasovali. Traja ešte nehlasovali. A jeden kolega našiel svoju hlasovaciu kartičku. Dobre. Takže 29 máme zúčastnených na hlasovaní. 14 za, 13 proti, 2 sa zdržali, veľmi tesne prijaté. Takže finálne hlasovanie, to takisto robíme elektronicky. Takže Teraz sme už kompletní. Končím hlasovanie. 30 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal, je to prijaté. Gratulujem spravodajcom. Teraz prejdeme k správe pani Vana, kde ja som tieňový spravodajca. Ide tu o projekt v Grécku eh, ohľadne globalizačného fondu. Návrh číslo 1 pána Kirtosa, spravodajkyňa je za, kto je za? Viacerí, kto je proti? Traja, kto sa zdržal? Nikto, takže je to prijaté. Druhý návrh predkladám ja, spravodajcovia sú za, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 3. Pani Ulfskuk a ostatní z výboru pre zamestnanosť. Spravodajkynia je za, kto je za? Kto je proti? Nevidím nikoho, zdržali sa nikto, takže je to v poriadku. Ďalší spravodajca, eh, teda ten istý spravodajca odporúča sa prijať, kto je za, kto je proti, nikto zdržali sa, prijaté. Číslo 5 pána Kirtosa odporúča sa prijať, kto je za, kto je proti, 1, zdržali sa, prijaté. Číslo 6 výboru pre zamestnanosť odporúča sa prijať, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to jednomyselné. Sedmička, ten istý predkladateľ, odporúča sa prijať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Číslo 8, ten istý predkladateľ, ten istý postup, kto je za, kto je proti, nikto, kto sa zdržal, prijaté. Číslo 9, takisto výbor pre zamestnanosť, kto je za, kto je proti, Kto sa zdržal? Prehrali kresťanskí demokrati, tak to vyzerá. Tak musíme eh, finálne hlasovanie robiť v elektronickej podobe. Jeden ešte nehlasoval, teraz hlasovali všetci, takže končím hlasovanie. Máme tu 28 za, 2 proti, takže je to prijaté. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Takisto sa to týka globalizačného fondu, je to správa pána Zannyho. Začneme s pozmeňujúcim návrhom číslo 2. Odsek 1 z výboru pre zamestnanosť. Správodajca je proti. Kto chce podporiť tento návrh? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 3. Odmieta sa zamietnúť. To chce podporiť výbor pre zamestnanosť. Zelení a liberáli a ECR. Kto je proti? Kresťanskí demokrati a socialisti. To by mohla byť väčšina. Kto sa zdržal? Nikto, takže je to zamietnuté. Číslo 4, takisto výbor pre zamestnanosť, takistý postup. Kto je za? Liberáli zelený ECR, kto je proti? Pani Holmajer celkom tajne. Proti sú všetci ostatní. Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Kompromisný návrh A spravodajcu, ktorý doplňa 5 a 6. Spravodajca je za, kto je za? Všetci, kto je proti? Nikto prijaté. Takže 5 a 6 je pokryté, prejdeme k sedmine. Spravodajca odporúča prijať, kto chce nasledovať. Kto je proti? Kresťanskí demokrati je ich málo, kto sa zdržal? Prijaté. Číslo 8 z výboru pre zamestnanosť. Odporúčanie je zamietnúť. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Číslo 9. Z výboru pre zamestnanosť ten istý postup. Odporúča sa zamietať. Kto je za? Nie je to dosť. Kto je proti? Viacerí. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Číslo 10. Výbor pre zamestnanosť sa odporúča zamietnutie, kto je za. Sociálni demokrati, liberáli a zelení, a ešte aj lavica, kto je za, kto je teda proti, e FDD a kresťanskí demokrati, kto sa zdržal. Myslím, že to je, tu je väčšina proti tomuto návrhu. Potom tu máme návrh pána Denano. Kto je teda za tento návrh z výboru pre zamestnanosť? Robíme desinu elektronicky, pretože to nie je jasné. Takže číslo 10 elektronicky. Sme pri pozmeňujúcom návrhu číslo 10 k odseku 7D. To bolo dosť neprehľadné z mojej strany. Áno, chceme to vidieť jasné, e, ako sú kresťanskí demokrati v menšine. Jeden chýba. Hlasovali už všetci? Jeden nechce hlasovať. Takže končíme hlasovanie. Dobre, takže 19 za. Je to prijaté. 8 proti. Číslo 11. Goceku 8 Pán Zany odporúča, aby boli ste za, kto ho podporí, kto je za, kto je proti. ECR. Kto sa zdržal? Zelený. Takže je to prijaté. Číslo 12 z výboru pre zamestnanosť. Odporúčanie je podporiť, kto je za, kto je proti, nikto, kto sa zdržal, prijaté. Číslo 13, výbor pre zamestnanosť, odporúča sa zamietnúť, kto je za. Kto je proti? Viacerí, kto sa zdržal. Takže je to zamietnuté. Návrh 1. Ten nechce pán Zany podporiť, kto je za. A kto je a liberáli teda, predkladateľ a liberáli sú za, dvaja iba za, kto je proti, všetci ostatní, takže je to pokryté. Elektronicky hlasujme, poprosím. Takže hlasovanie môžeme uzavrieť. Je to prijaté. Jeden je proti. Gratulujem, pán Zany. Ďalšia správa. Globalizačný fond, správa pána Olbrichta. Návrh 1 je z výboru pre zamestnanosť, týka sa to odseku 9a. Olbricht odporúča prijať, kto je za, proti, zdržali sa jednomyselné. Návrh číslo 2 spravodajcu, kto je za, Kto je proti? Nikto. Držali sa jednomyselne. Číslo 3 pána Olbrichta, ten istý postup. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržali sa. Nikto. Jednomyselné. Číslo 4 spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Jednomyselné. Číslo 5 z výboru pre zamestnanosť. Spravodajca je za. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. 1. Takže je to prijaté. Číslo 6, takisto výbor pre zamestnanosť. Pán Olbrich odporúča prijatie. Kto je ešte za? Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nevidím jednomyselne prijaté. Číslo 7. Takisto výbor pre zamestnanosť. Olbrich odporúča prijať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Nikto, takže je to prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Jeden chýba ešte. Takže ukončíme hlasovanie. A správa je prijatá. Gratulujem, pán Olbricht. A teraz prejdeme k ďalšej návrhu z Globalizačného fondu. Je to správa pána Viotyho, pokiaľ ide o Whirlpool. Počul som to, aby sme hlasovali en blok. Spravodajca chce, aby sa všetky prijali. Kresťanskí demokrati majú problém s posledným. Takže urobme A1 až 9 en blok. Takže pán Vioty odporúča za. Kto je za? 1 až 9. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal? Nikto. Takže 1 až 9 je prijaté. Desina sporná, kto je za? Kto je proti? A urobme to elektronicky. Hlasovali všetci? Číslo 10 je zamietnuté. Prejdeme k finálnemu hlasovaniu. Elektronicky poprosím. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Gratulujem. Teraz idú prevody. Ah, okay. Gut. Danke. Okay, wir zu den Transfers. Takže prevody. Transfers 14. Prevody. Uh, 59, 50 a ďalšie, tie, ktoré sme práve dohodli, rozpočtové konsekvencie vlastne toho, čo sme práve dohodli. Vychádzam z toho, že dosiahnu teda vlastne e, väčšinu a že môžeme hlasovať unblock. Je niekto proti tomu? Nie. Takže e, unblock, kto je za tieto štyri prevody? Je niekto proti? 1. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Dvaja. Jeden sa zdržal, jeden je proti. Takže tieto prevody sú takto aj potvrdené. Teraz prevod 55. Budova Jean Monnet. Je to takto v poriadku? Posledné informácie sú o tom, že spolupracovníci sú v budove, ktoré, ktorý má veľa azbestu. 200 miliónov po niekoľko rokov, myslím si, že 21 miliónov. Takmer 22 miliónov, pretože prostriedky sa vydajú do marca. Takže je to nepríjemné. Nič nám iného nám nezostáva, to sme riešili teda. Kto je za prevod 55? Všetci? Je niekto proti? Naozaj nikto? a Zdržal sa niekto? Jeden. Takže pri jednom zdržaní sa takmer jednomyselne prijaté. Máme za sebou prevody teda. A sme pri rozpočte e, od ďalšie oddely 2014. To sú tiež transfery. Asi ich musíme po jednom prebrať. Dá sa e, o nich hlasovať en blok? Dobre. Obsahovo sme o nich hovorili. Je niekto proti hlasovaniu, pán Depre? Nech sa páči. To nie je vlastne ani výhrada, ale vidím, že je tu kúpa rezidencie šéfa e, európskej delegácie v Albánsku. Čiastka 1 600 000 eur. Nie som špecialista na nehnuteľnosti v Albánsku, Nemyslím si, že suma a valorizácia budovy e, sú porovnateľné s veľkými hlavnými mestami, ale chcem vedieť, či ideme kupovať palác, dva paláce alebo tri paláce. Rád by som počul od komisie, pretože sa mi zdá, že to je čiastka podľa mňa poriadne navýšená. Obsahuje to, myslím si, jasné, ale ja som mal podobné otázky ako vy, pán Depre, úprimne povedané. Otázka teda, Poznám to z veľvyslanectiev, že rezidencia e, veľvyslanca nie je súkromným, ale tak trošku úradným miestom, ale naozaj e, pri 6 miliónov e, v Albánsku sa, sa pýtame, čo s tým budú vlastne stvárať. Pri menej formálnom stretnutí sa stretnú teda u veľvyslanca a že je to teda niečo normálne, ale je to trošku, alebo je to niečo anomálne. To treba e, vyjasniť. Monika, ty to môžeš vyjasniť. Ja som to dostala veľmi nedávno a vychádzam z toho, že to je notifikácia, že to je prechodný transfer, aby do marca sme mali to, no, tú notifikáciu, do, tu sme to teraz nedostali e, k Albánsku, budove delegácie. Takže by som navrhla, aby sme ten transfer urobili za podmienky, že by sme dostali presne tieto informácie, kým sa prostriedky vynaložia a kým ich vlastne e, uvoľníme. To sú transfery do konca roka, aby sme mali v budúcom roku prostriedky, ktoré do marca sa potom sa ešte predložia. Nie je to e, e záverečné povolenie. Budeme presne žiadať potrebné informácie o tejto budove v Tyrane a potom rozhodneme, či sme za alebo proti. Cenná informácia. Teraz to vlastne len budeme e, presúvať len z doby budúceho rozpočtu. Pán Depre, ešte raz vy. Súhlasím. Takže ešte krok dozadu. Štyri transfery. Ja som sa pýtal, či môžeme ísť unblock so všetkými štyrmi s vysvetlením pani Holmajer kde nejde o kúpu, ale len o prenesenie prostriedkov. Môžeme hlasovať unblock? Vidím, že nikto nie je proti. Kto je za povolenie tohto prevodu? Týchto prevodov? Je snáď niekto proti? Štyria. Kto sa zdržal hlasovania? Dvaja. Takže väčšinou tieto s väčšinovým hlasovaním to prijímame. A ešte tu potom máme jeden bod k politike budov. To je bod, ktorý už minule sme boli, by sme boli bývali rozhodli, ale sme tak neboli urobili. Je to k budove CAD. E, treba o tom ešte pohovoriť? Nie. Takže hlasujme o, tom, o tomto e, prevode. Môžeme o ňom hlasovať, že? Kto je za tento prevod? Ďakujem. Kto je proti? Štyria. Kto sa zdržal hlasovania? Jeden. Tento prevod teda väčšinovo je i prijatý. A končíme hlasovania. Tým pádom má ešte snad niekto, sme veľmi presní, má k bodu rôzne niekto nejakú poznámku? Nie. Tak končím zasadnutie. Uvidíme sa v Štrasburgu. Svoj iba šumu. <laughs>